Il Presidente! Cari colleghe e cari colleghi, dichiaro ripresa la... Drahí kolegovia, otváram zasadnutie Európskeho plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prerušené 13. marca. A tu v Bruseli sme už dva roky kvôli prácam, opravným prácam nemali plenárnu schôdzu. Máme tu fotografie z prác, ktoré tu prebehli a ktoré ukazujú, aký vážny problém tu bol a s akou excelentnosťou e, tu boli opravné práce vykonané a ako rýchlo. Ja sa chcem poďakovať administratíve a konkrétne e, generálnemu riaditeľstvu INLO za odvedenú prácu a za vysokokvalitnú prácu. Zápisnica, ktorá bola prijatá 13. marca 2013, je tu k dispozícii Máte nejaké pripomienky? Nie. Takže zápisnica je schválená. Chcem vás poinformovať, že v súlade s článkom 3 odsek 3.4 rokovacieho poriadku výbor